šanca pre národ žijúci v Kyrgyzsku, ale bude to aj šanca pre celý región a to by prospelo aj nám všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Mám tu 6 návrhov na uznesenie a hlasovanie prebehne zajtra. Teraz ďalší bod nášho programu je vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedničky komisie. A ide o AIDS a HIV v súvislosti s 18. medzinárodnou konferenciou o AIDS, ktorá sa uskutoční vo Viedni od 18. do 23. júla 2010. Teraz okamžite odozdávam slovo pani baronke Eštonovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička vážení páni poslanci a pani poslankyne. Vítam príležitosť zúčastniť sa tohto rokovania o AIDS a HIV. Je to naozaj rozpráva, ktorá prišla vo vhodnom čase, pretože o niekoľko dní sa otvorí medzinárodná konferencia o AIDS vo Viedni. HIV a AIDS spôsobujú obrovské utrpenie. Dôsledky HIV a AIDS sú o mnoho horšie tam, kde sa nedodržiavajú ľudské práva. A vieme, že nedodržiavanie ľudských práv môže viesť aj k zvyšovaniu počtu nakazených, hlavne tam, kde e, je zneužívanie dievčat a žien bežné. Ľudia, ktorí sú ohrozovaní, ktorí sú postihnutí, sa boja vystúpiť, pretože sa boja stigmatizácie. V niektorých krajinách sa e, zase ľudia boja, že e, budú uväznení alebo dokonca, že dostanú trest smrti tam, kde homosexualita sa trestá. Každý by mal mať právo na najvyššiu možnú úroveň fyzického, duševného zdravia. To znamená, že tí, ktorí sú chorí na HIV a AIDS, musia mať prístup k informáciám a musia mať aj prístup k možnostiam liečby. Títo ľudia by nemali byť diskriminovaní len preto, že sú chorí my vieme, že infekcia HIV sa používa v niektorých eh, krajinách ako dôvod na vylúčenie uchádzačov azyl z celého procesu a azylového konania. Niekedy aj deti nedostanú možnosť chodiť do školy, ak majú HIV alebo z Európska únia bola v popredí boja proti diskriminácii ľudí chorých na AIDS alebo postihnutých HIV. V 2009 roku e, sme pripravili program, e, ktorý mal brať do úvahy predovšetkým aspekt človeka. Európska únia podporuje právo ľudí chorých na AIDS alebo postihnutých vírusom HIV na cestovanie. My vítame e, súčasné úpravy nariadenia predpisov v USA a v Číne ako pozitívne znamenia. V posledných mesiacoch eh, predstavitelia EÚ aj v Bruseli, aj v ďalších krajinách predložili demarše, ktoré sa týkali kriminalizácie homosexuálneho správania medzi dospelými, či už išlo o Ugandu, Burundi alebo iné krajiny, alebo eh, keď išlo o šikanovanie občanov vládou. Snažíme sa pomôcť dodržiavať ľudské práva všetkých, či už sú to heterosexuáli, homosexuáli alebo lesbičky a budeme aj naďalej pokračovať v tomto úsilí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, môžeme otvoriť diskusiu a vystúpi najprv vystúpia rečníci v mene politických skupín, začne skupina ľudovcov. A slovo má pani Kolárska Bobinská. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som v prvom rade poďakovať pani baronke Eštonovej za to, že je tu s nami na tejto diskusii, hoci mnohí ďalší pozerajú futbalový zápas. Naša diskusia je ale veľmi dôležitá a to práve kvôli tomu, že táto téma je veľmi bolestivou témou a počas uplynulých rokov sme videli síce napredovanie v oblasti liečby a prevencie proti HIV a IDS, stále máme len 5 rokov na to, aby sme splnili mileniový rozvojový cieľ, ktorý sa týka týchto civilizačných chorôb, aby sme zároveň znížili teda rozšírenie a ďalšie šírenie HIV a IDS a počet nových infekcií na druhej strane ale počet nových, novoinfikovaných ľudí rastie, predovšetkým v niektorých častiach sveta. A niektoré časti populácie, najmä ženy a dievčatá, sú mimoriadne exponované. A práve preto vo svojom uznesení teraz vyjadrujeme svoju podporu pre tri typy aktivít. Na jednej strane to sú právne kroky. A právne kroky, ktoré majú podporiť a povzbudiť tie krajiny, ktoré, ktoré sú mimoriadne citlivo postihnuté AIDS aby vytvorili relevantné akčné plány a zároveň, aby zaviedli aj protidiskriminačné zákony, ktoré budú chrániť infikované osoby. A zároveň zdôrazňujeme aj otázku vzdelávania. Predovšetkým prístupu k vzdelávaniu a zároveň prístupu k informáciám. A práve preto sa snažíme v podstate zmeniť diskrimináciu na postoj akceptácie a porozumenia. Je to veľmi dôležité predovšetkým v rozvojových krajinách, ale aj v rozvinutých krajinách ako európske krajiny. Okrem vzdelávania zároveň zdôrazňujeme e, dôležitosť prístupu k istým liekom. Napríklad túto jeseň dôjde k podpisu dohody ohľadom voľného obchodu s Indiou a jedna z tých e, najdôležitejších tém, ktoré sa snažíme E, ktoré sme, na ktoré sme narazili pri diskusii s Indiou, bola práve skutočnosť, že India vyrába nízkonákladové lieky, ktoré sú proti HIV a AIDS a ako náhle podpíšeme túto dohodu, e, tak táto produkcia týchto liekov môže byť obmedzená práve v dôsledku tejto dohody. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Cashman, 3 minúty a vystúpi v mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani Beronka Eštonová, potom ako som si vypočul vaše úvodné stanovisko, môžem povedať len to, že sa cítim, ako keby som išiel domov. Moja práca už bola vykonaná, už bola spravená. Málo kedy počujem niekoho na tejto strane snemovne, kto hovorí presne tak z duše, ako ste hovorili vy nielen o tom, čo sme urobili a o tom, čo robíme, ale o tom, čo musíme spraviť preto, aby sme chránili tých, ktorí sú najviac zraniteľní. A práve preto som naozaj veľmi rád, že parlament sa rozhodol um, prijať tento prístup z pozície ľudských práv. Pretože ako náhle máte práva, tak tieto práva môžu byť vynúcované vami, občianskou spoločnosťou, ktorá koná vo vašom mene, alebo môžu byť vynútené vašou vládou. A hovorím práve aj ako spravodajca Európskeho parlamentu o, pre mileniové rozvojové ciele. Bohužiaľ, v prípade AIDS a HIV počty rastú. V súčasnosti to je viac ako 33 miliónov ľudí, ktorí žijú z HIV a AIDS. V roku 2008 2,7 milióna ľudí eh, bolo novoinfikovaných, väčšina z nich v subsaharskej Afrike a väčšina z nich, 60%, boli ženy a malé deti. A teda pomerne jednoznačne je toho naozaj veľmi veľa, čo musíme spraviť. Potrebujeme, potrebujeme informovať ľudí o tých voľbách, ktoré pred nimi stoja, ohľadom, ohľadom odmietnutia tých práv, ktoré sa im iní snažia vnútiť. Predovšetkým tým myslím mužov a tých, ktorí, ktorí ktorí sú e, transexuáli a ktorí e, sú e, sexuálni pracovníci a nemajú žiaden výber, len sa podrobiť žiadostiam iných. A práve preto som naozaj veľmi rád, že sme od, urobili odkaz na tých, ktorí sú kľúčovo dotknutí sú tu zvýšené úrovne infekcií, predovšetkým medzi, e, medzi sexuálnymi pracovníkmi, e, mužmi, ktorí majú sex s mužmi, mu, e, mu, ľuďmi, ktorí popierajú svoju vlastnú sexualitu kvôli nízkemu sebavedomiu, ľuďmi, ktorí sú transexuáli, vedmi, väzňami, ktorí sú obeťami sexuálneho násilia, mobilnými pracovníkmi a tak ďalej. V, našej, v našom vlastnom susedstve Ukrajina a Rusko, ale aj ďalšie krajiny vidíme dosahovania epidemických úrovní ale nie je to len negatívny príbeh. Európska únia viedla v tejto téme a naďalej budeme vedúcimi aktérmi a ja pevne verím, že to tak zostane aj na 18. konferencii vo Viedni. Chcem len povedať to, že v pozadí všetkých týchto štatistík a miliónov predstavte si, že tam je jeden život, ktorý je dotknutý realitou, realitou života z HIV a AIDS. Predchádza, stratené generácia, stratené životy, stratení milenci, stratení rodičia, stratení bratia a sestry. Sú to častokrát životy, ktoré sú stratené stratou iných. Tá obrovská strata. Tá obrovská strata životov. Z, z, z prevencie vírusu, ktorý, alebo teda z vírusu, ktorý, ktorým dokážeme predchádzať. Ďakujem pekne. Grazie per il Ďakujem veľmi pekne. Za skupinu ALDE vystupí pani Sofia Intveld na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem v prvom rade poďakovať eh, pani baronke Eštonovej za jej úvod, rovnako aj svojim eh, kolegom pani Kolárskej Bobinskej, pánovi Kešmenovi za ich slova a naozaj plne podporujem to, čo povedali Musím ale povedať, že jedno z tých posledných slov, ktoré povedal Michael Cashman, a síce, že toto je choroba, ktorú, do, ktoré dokážeme predchádzať, to je práve to, čo ma naozaj dokáže veľmi frustrovať, že v rámci veľmi jednoduchých prostriedkov, ktoré sú bezplatné, nestojí to nič, dokážeme predchádzať takému veľkému počtu ochorení HIV a AIDS, dokážeme predchádzať toľkému ľudskému nešťastiu. Pozrieme sa len na niekoľko kľúčových slov stigma. Pani eh, Kolárska to spomenula, spomenula diskrimináciu a spomenuli ste to aj vy, pani Eštenová. A aj v rámci Európskej únie ešte stále tu je stigmatizácia. Pozrite sa napríklad na to, v koľkých členských štátoch Napríklad homosexuáli sú ešte stále, stále sa im nedovoluje, nepovoluje, aby darovali krv. Sú tu stále členské štáty, ktoré napriek všetkým pravidlám a napriek všetkým princípom, za ktorými stojíme, stále žiadajú, aby ľudia predložili eh, negatívny test HIV eh, skôr, ako im povolia vstup do krajiny. To sú aj krajiny v rámci EÚ. To sú práve témy, ktorým sa musíme venovať, keď hovoríme iným, ako sa majú správať a čo majú robiť lepšie. A teda, ak naozaj vítame um, odstránenie cestovných obmedzení v USA, USA my by sme mali rovnako aplikovať rovnaké princípy v rámci Európskej únie, okrem stigmatizácie. Je tu aj ďalší problém a tým je práve obmedzenosť obmedzenosť, keď hovoríme o sexuálnom, sexuálnej morálke ja som vždy šokovaná, keď zistím, že to sú stále poslanci v tomto parlamente, ktorí majú pocit, že nedokážu podporiť také typy, také typy uznesenia, akých budeme za, hlasovať zajtra, pretože to hovorí o reprodukčnom správaní, reprodukčných právach a sexuálnej autonómii pre ženy. Ak by sme jednoducho len si uvedomili tieto princípy, ak by sme ich uznávali, ak by sme tu mali naozaj podporu všetkých poslancov tejto snemovne, potom by sme naozaj dokázali odstrániť toľko, toľko nešťastia. A ja naozaj nedokážem pochopiť, ako je to možné, že ľudia dokážu odmietať podporenie týchto princípov a stále sa dokážu pozrieť do očí niekomu, kto trpí. Najmä ženy, sú to najmä ženy, ktoré trpia, no, ktoré trpia týmito obmedzujúcimi chorobami. Myslím si, že to je naozaj niečo, e, niečo z čoho sa musia očistiť. Takže naozaj je to, sú to o práva pre ženy. Musíme si uvedomiť skutočnosť, priznať skutočnosť, že ženy, ženy ovládajú svoje vlastné telo. Oni majú právo rozhodovať o svojom tele. A to nie len mimo Európskej únie, ale aj v rámci Európskej únie. To sú všetko veci, ktoré jednoducho nestoja nič, pani predsedajúca. Prístup k liekom a zároveň k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. To sú tie základné veci. V rámci Európskej únie zistujeme, že základné ľudské práva ktoré sú mimochodom aj témou dnešnej diskusie. Prečo tieto základné práva odopierame iným ľuďom? Prečo to považujeme za akýsi privilégium alebo za akúsi láskavosť? Jednoducho to je základné právo. A okrem toho, ak sa na to pozriete prakticky, nachádzame sa uprostred ekonomickej krízy, ktorá sa dotýka aj krajín mimo Európskej únie. Predovšetkým krajín mimo Európskej únie Zdravá pracovná sila je prvý predpoklad pre ekonomický rozvoj. Povedzme si to takto. Musíme investovať do zdravia. A práve preto by som chcela apelovať na tie krajiny, ktoré v súčasnosti zvažujú škrty. Škrty v rozpočtoch, ktoré sú nasmerované pre rozvojovú pomoc. A predovšetkým pre pomoc v oblasti verejného zdravia. To by mala byť jedna z našich priorít. A nemali by sme hovoriť o rozpočtových škrtoch, mali by sme hovoriť o podpore. Podpore pre tieto krajiny. A to nie kvôli tomu, aby sme zároveň, um, zároveň zároveň sa odvolávali na zodpovednosť národných vlád. Na záver, pani predsedajúca, chcem vyzvať všetkých poslancov zo všetkých skupín v rámci celého parlamentu, aby podporili uznesenie, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za skupinu zelených. Pani Hautala na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja Môžem v plnej miere podporiť to, čo povedali traja predrečníci z troch rôznych politických skupín, no AIDS a HIV. A tiež chcem poďakovať vysoké predstaviteľke za jej prístup k tejto problematike. Myslím si, že e, to uznesenie, o ktorom budeme hlasovať zajtra, je dôležitým príspevkom k 18. medzinárodnej konferencii na tému HIV a AIDS, ktorá sa skutoční vo Viedni E, koncom júla. Tam môžeme zdôrazniť, e, ako je dôležité je, že Európska únia bude spolupracovať s tými krajinami, ktoré ešte stále majú zákony a politiku, ktoré sú veľkou prekážkou starostlivosti o tých, ktorí e, trpia HIV a AIDS a je to dôležitá prekážka aj v prevencii pred týmto ochorením. V našom uznesení Hovoríme o tom, že ešte stále je 106 krajín takéhoto druhu. A toto je dôležitá úloha našej zrečnej politiky a rozvojovej politiky, aby sme zdôrazňovali, že musíme pristupovať k problematike AIDS, HIV na základe konkrétnych dôkazov a musíme sa snažiť ostraňovať tie diskriminácie, ktoré ešte stále existujú. Je veľmi smutné eh, pozerať sa na to, že mnoho krajín kriminalizuje homosexuálne vzťahy. Musíme povedať týmto krajinám, že niečo také sa nedokáže ospravedlniť iba tradíciou. Ide tu o to, ako pristupujeme k človeku čo najdôstojnejšie. Ide tu o práva týchto ľudí a oni majú právo sa rozhodnúť o tom, ako budú žiť. Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny GUE NGL pán Matias. Pani Matias, ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážna pani predsedajúca, vážna vysoká predstaviteľka. Zdá sa, ako by sme opakovali to isté. Tých zhruba 4 tisíc novonakazených v roku 2007 a taktiež roku 2008. Neustále sa to zvyšuje. Nič, ako by sme sa neučili z našich chýb. Sú to obrovské počty a to sú ešte iba odhady. Skutočnosť je určite ešte horšia. Dve tretiny z týchto ľudí, opakujem, dve tretiny nemajú prístup k liečbe. Musíme posilniť eh, ich možnosti k prístupu k liečbe v podsaharskej Afrike. Eh, je veľká väčšina týchto ľudí postihnutých vírusom HIV, ktorí nemajú prístup k liečbe a počty žien nakazených týmto ochorením sa neustále zvyšujú. Musíme sa pozrieť na možnosti prevencie, ďalej prístupu k liečbe a e, taktiež e, na dodržiavanie ľudských práv. Rada a komisia sa zaviazali k istým opatreniam. Mali by sa skutočne naplniť, nemali by to ostať iba prázdne slova. Musíme poskytnúť liečbu týmto, týmto ľuďom. Sú to často najzraniteľnejší ľudia. Nemali by sme ich eh, diskriminovať. Nemali by sme im upierať ich práva. Nesmieme pripustiť akúkoľvek formu diskriminácie na základe rovej príslušnosti. To, čo sa snažíme, eh, zdá sa, je nedostatočné. V globálnom boji proti AIDS, malárii a iným ochoreniam musíme sa sústredovať na preventívnu liečbu v rozvojových krajinách, pretože jej nedostatok situáciu ešte zhoršuje. Európa musí poskytnúť pomoc rozvoju a to čo neskôr inak sa problém ešte prehlbí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, otvárame diskusiu ostatných rečníkov. Pán Kalina, dve minúty. E, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som e, rád chcel oceniť pani Baronku Aštenovú za to, že E, sa tak rýchlo e, ty podarilo vysporiadať sa s touto problematikou a že prišla medzi nás a na základe mojej skúsenosti e, problematika HIV AIDS. Ja som sa s tým oboznámil pred niekoľkými rokmi, keď som pracovala ako dobrovoľník v Malawi. Videl som tú hroznú situáciu, videl som, ako trpia deti aj dospelí týmto ochorením. Malawi je krajina, ktorá má 12 miliónov ľudí, stredná dĺžka e, života je 42 rokov a je tam jedna z najvyšších mier e, ochorení HIV. E, zhruba 14 miliónov ľudí trpí týmto ochorením, zhruba 6 tisíc ľudí umiera každoročne a ďalších 80 tisíc ľudí na HIV AIDS každý rok. Iba malá Časť e, týchto ľudí má možnosť liečiť sa. Je potrebné sústrediť sa na viacero veci. Poprvé, liečba, musíme sa stradiť e, predchádzať e, tomuto choreniu, potom ho liečiť. Po druhé, vzdelávanie. Opäť, aj tu ľudia nemajú možnosť predchádzať tomuto ochoreniu. Musíme byť súcitnejší voči tým, ktorí už sa nakazili. A po tretie, a pani Baronka to už spomenula, ostraňovanie istých postupov na základe práv niektorých ľudí v rámci istých kmeňov, ktorí majú prístup a majú možnosť konať tak, ako chcú, bez mladých dievčat a bez žien. Toto sa musí vyriešiť v samotných kmeňoch, ktorých sa to týka. Ja dúfam, že sa nám podarí vykinožiť tieto tradičné praktiky Zároveň však musíme spolupracovať e, priamo s orgánmi v teréne, pretože jedna vec, ktorú som si všimol v Malawi je, som si e, totiž to čítal noviny každý deň a tam sa kritizovali mimovládky, pretože neboli e, schopné spolupracovať s miestnymi skupinami, teda aby nás vnímali ako intelektuálov, ako kolonizátorov musíme spolupracovať priamo s ľuďmi v teréne, aby sme skutočne dosiahli zmenu a zlepšenie. Ďakujem. Grazie, eh, la par- Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Lunáček. Yes, thank you. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážna vysoká predstaviteľka, vážni kolegovia, ja som veľmi rada, že budeme mať spoločné uznesenie. Dúfam, že v hlasovaní si to získa veľkú väčšinu na túto tému, pretože v príprave 18. medzinárodnej konferencie vo Viedni, eh, Viedenie mimochodom mojim domovom, a práve teraz je to veľmi aktuálna téma, ide tu o ten správny prístup problematike AIDS, HIV a toto nám v minulosti chýbalo, pretože ako iste vieme a ako to napokon viacerí rečníci spomenuli, problematika HIV a AIDS naznačuje, že tí, ktorí sú postihnutí týmto ochorením, sa vnímajú ako niekto, kto nie je v strede spoločnosti, sú marginalizovaní a je tu potreba sústreďovať sa na nich, sústreďovať sa na prevenciu, umožniť im zdravotnú starostlivosť. Rada by som pripomenula, že dokonca aj VTO vo svojom vyhlásení z Dohy z roku 2001 o TRIPS jasne hovorí, že prvoradosť zdravia musí byť prvorada pred obchodnými záujmami. To je dôležité najmä v krajinách ako napríklad v Afrike, kde 60 ľudí posunutých týmto ochorením sú ženy a dievčatá teda tí, ktorí tradične majú zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti. Teda e, tá otázka patentovania e, liekov a sprístupnenia liekov tým najchudobnejším e, ľuďom je kľúčová v tomto boji proti AIDS, HIV. Ako tu už zaznelo, ženy a dievčatá sú postihnuté ešte viac, ako to bolo v úvode tejto epidémie, keď to boli skôr muži homosexuáli. V v svetovom kontexte sú to teraz predovšetkým e, ženy a dievčatá. Teda chcem skutočne vyzvať všetkých a chcem požiadať všetkých tých, ktorí ešte nepodpísali vyhlásenie, aby zajtra hlasovali za toto uznesenie, aby sme vyslali jasný signál, že sexuálne práva a zdravie e, sú dôležité pre všetkých a každý má na nich právo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Mikolášik. Grácie e,

Ďakujem veľmi pekne, pán Mikulášek. A teraz prechádzame k voľnej rozprave. Pán Jakolino, máte slovo na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dnes očividne viac než kedykoľvek predtým je AIDS hrozbou pre zdravie nielen európskych občanov. Každý deň zomierajú tisícky ľudí na túto chorobu. Myslím si, že v rozvojových krajinách je to veľmi hmatateľný fakt. Musíme sa teda pozrieť viac na prevenciu, musíme viac šíriť informácie a takisto musíme poskytnúť viac prostriedkov. Musíme sa postarať o to, aby tieto prostriedky boli poskytnuté správnym spôsobom. Musíme podporovať rodiny, ktoré sa boria s problémom ajcu, pretože táto choroba sa stáva rodinným problémom. Musíme sledovať určité spôsoby správania a životných štýlov, tak aby sme vysledovali, kde sa viac vyskytuje a kde môžeme rodinám pomôcť žiť zdravšie. Myslím si, že tu môžeme získať merateľné zlepšenie zdravia. Ďakujem veľmi pekne, pani Wortman, e, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Veľká časť nových infekcií sa týkala 15 e, až 24 ročných. Práve mladí ľudia podceňujú riziko tejto choroby choroby. Nemajú dostatok informácií. Určite si spomínate na informačné kampane z 80. rokov. Uh, Také niečo tu už dnes nemáme. Anketa Eurobarometru ukázala na to, že väčšina občanov EÚ by bola za to, aby sa šírili takéto informácie, aby sa mládež vzdelávala. Treba začať nové kampane, aby boli rôzne cieľové skupiny primerane informované a aby sme sa aj vyhli stigmatizácii novoinfikovaných občanov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Papa Nikolau, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako sa práve povedalo, ako práve povedal pani Wortman, hoci 33 miliónov ľudí sa momentálne na celom svete počíta ako ľudia, ktorí trpia chorobou AIDS. Sú to aj milióny ľudí na svete, ktorí nemajú informácie o tejto chorobe, nevedia o tom, aké rizika im hrozia v súvislosti s vírusom HIV alebo chorobou AIDS. Nesmieme teda spať na vavrinoch. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zvyšovali povedomie ľudí. Musíme takisto bojovať aj proti sociálnemu vylúčeniu týchto ľudí. Asi 30 ľudí postihnutých vírusom HIV alebo chorobou AIDS v Európe ani nevedia, že môžu ďalej šíriť tento vírus. Tento vírus treba chápať ako celosvetovú prioritu, keď ide o verejné zdravie. A myslím si, že komisia musí posilniť svoje úsilie v tejto oblasti. Komisia musí eh, klásť väčší dôraz na informovanie mladých ľudí a na boj proti sociálnemu vylúčeniu. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. E, pani predsednička, ďakujem. Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Začnem tým, že poviem, že som si istá, že Viedenská konferencia nám pomôže pohnúť sa vpred a pomôže nám presadzovať práva ľudí k liečbe O tom hovorili mnohí poslanci dnes večer. Chcem vás uistiť aj o tom, že naďalej budeme pracovať na posledňovaní týchto práv v Európe, ale aj vo vzťahu tretím krajinám. Či už sú to krajiny, ktoré sú blízko našich hraníc alebo na iných kontinentoch. Ja budem žiaľ na Strednom východe, takže sa nebudem môcť zúčastniť konferencie vo Viedni, ale bude tam komisár zodpovedný za zdravotníctvo a bude hovoriť na tejto konferencii. Mnohé služby komisie z rôznych sekcií sa zúčastnia tejto konferencie. A ak smiem, e, veľmi rada by som pozvala aj vás, pani poslanci a pani poslankyne, aby ste sa zúčastnili e, tejto konferencie vtedy, keď sa budú prezentovať politiky a stratégie Európskej únie, alebo keď sa uskutočnia sprievodné akcie. Chcela by som na záver urobiť niečo, čo urobili pani poslanci a pani poslankyne počas tejto rozpravy. Viem, že dnes večer sa hrá dôležitý futbalový zápas v Južnej Afrike a spomínam si na situáciu z Južnej Afriky spred niekoľkých rokov. Išla som autom z Johannesburgu na vidiek a ten človek, ktorý ma viezol, hovoril o probléme Južnej Afriky, co a HIV. Ako sme išli po vidieku, tak eh, vodič mi povedal, vyberte si hoci ktorú dedinu v nasledujúcej hodine. Ja videla som mnoho dedín za tú hodinu, ale ukázala som proste na jednu konkrétnu dedinu a pošli sme do tej dediny a ten šofér ma odviezol na cintorín a povedal mi, e, že v Afrike máme takúto tradíciu, že náhrobný kameň alebo kríž, veľký kríž e, sa dáva iba na hroby tých ľudí, ktorí zomreli pre viac ako pred rokom. Takže ak sú tam malé kríže, e, tak to sú ľudia, ktorí zomreli za menej než rok. A ten cintorín bol plný tých malých krížov, neboli tam náhrobné kamene. A jednoducho mi povedal, že to sú ľudia, ktorí zomreli za posledný rok na AIDS a to boli umrtia, ktorým sa dalo vyhnúť. Preto som veľmi rada, že toto uznesenie tu je. A naozaj robím všetko, čo je v mojich silách, aby som presadila uh, toto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne pani baronka Eštonová. Teraz uzavrieme túto rozpravu a ideme na ďalší bod naše rokovanie a to je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľke